sú skutočné dôsledky vstupu e, Rumunska a Bulharska, že či sa naozaj prejavuje, že s marenie trhu príchodom na Bulharov. Predseda, ďakujem pekne. Zatvárame tento bod programu a ideme na ďalší bod programu. A to je informácia komisie o e, výrobkoch e, pochádzajúcich z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci. A slovo má komisár Dali. Vážený pán predseda, milí poslanci, som rád, že mám túto príležitosť, aby som povedal, kde je komisia, pokiaľ ide o túto citlivú tému eh, výrobkov sklonovaných zvierat. Najskôr musím zdôrazniť, že tu nie je dôkaz nejakých e, bezpečnostných rizik pre potraviny, pokiaľ ide o klonované zvieratá. Sú tu ale otázky spojené s blahom zvierat, ktoré si vyžadujú ďalšiu prácu. Avšak tieto obavy pravdepodobne sa e, znížia postupne, ako sa všetky techniky zlepšia. Samozrejme, že je tu etický rozmer e, tejto témy, ktorý je mimo legislatívneho rámca EÚ. Všeobecné diskusie o tejto téme, či e, spotrebitelia majú právo vedieť o výrobnom procese a o obchodných dopadoch e, prijatých opatreniach Najdôležitejšie pre komisiu je to, aby sa analyzovali potreby, realizovateľnosť a proporcionalita možných opatrení, kde, ktoré budú regulovať klonovacie techniky a klonovaných zvierat a produktov. Ja si plne uvedomujem stanovisko parlamentu eh, a postoj ku klonovacím eh, technológiám v potravinom reťazci Európy. Eh, vážení poslanci, by chceli vidieť, aby sa tento zákaz rozšíril aj na potomkov klonovaných zvierat. Stanovisko komisie je také, že potraviny z klonovaných zvierat by sa nemali dávať na trh bez predošlého povolenia, keďže sú to nové potraviny. A momentálne je to pokryté e, nariadením o nových potravinách. Musíme povedať, že klonované zvieratá Ehm, veľmi nepravdepodobne sa použijú v potravinovom reťazci, ale e, iná je situácia, pokiaľ ide o ich potomkov. Toto sa e, nedá len tak jednoducho povedať. Tento aspekt sa musí brať do úvahy e, vo všetkých krokoch, ktoré komisia navrhne. Pokiaľ ide o súčasné stanovisko, komisia uznáva, že nariadenie o nových potravinách nie je primeraným právnych rámcov pre riešenie všetkých aspektov klonovania zvlášť e, produkcie a marketing produktov iných ako potravinových, ako sú napríklad um, rozličné vajíčka. To sa nedá e, pokryť touto legislatívou, ktorá si vyžaduje predošlé povolenie. Ako poslanci určite vedia, momentálne pracujeme na správe, ktorá pokrie všetky aspekty používania klonovania na potravinové účely. Táto vyjde v novembri. Poslúži to ako základ pre budúce diskusie medzi inštitúciami. Teším sa na pokračovanie týchto rozhovorov s parlamentom a radou s cieľom dosiahnuť úspešnú dohodu. Ďakujem, pán komisár. A ideme na rečníkov mene skupín. Za skupinu EPP na 3 minúty pani Ayuso. Gracias también, señor comisario. Ďakujem aj ja, pán komisár, za vysvetlenie, ktoré ste nám dali k eh, klonovaniu zvierat pre použitie v potravinárstve, v potravinom reťazci. Súhlasíme s tým, rovnako parlament ako aj komisia, že v skutočnosti naredenie o nových potravinách nebolo eh, vhodné miesto na to, aby sa riešila táto téma. Súhlasíme s tým, preto sa eh, to vybralo z pôsobnosti tohto naredenia. Všetci tiež vieme, že klonované zvierat zvieratá, aspoň eh, podľa toho, čo eh, hovoria všetky vedecké výbory. A eh, meso zvierat e, má všetky požiadavky e, splňajúce e, požiadavky potrebnej bezpečnosti. Je tu len jeden problém a to, že je nemožné rozlišiť medzi tým, že či meso pochádza z klonovaného zvierata alebo z potomka z klonovaného zvieraťa alebo z zvieratia, ktoré nebolo klonované a preto treba využívať značkovanie a stopovateľnosť a označovanie týchto výrobkov, aby to spotrebiteľ vedel a spotrebiteľ má právo vedieť, vedieť, že či e, meso, e, ktoré e, konzumuje, bez ohľadu na to, či je to zdravé alebo nie, pochádza z klonovaného zvieraťa alebo nie, pretože na základe otázok spojených s pohodou zvierat alebo etických dôvodov môže odmietnúť spotrebiteľ konzumovať toto meso. No, ja mám jednu otázku. Pravdepodobne sa zakáže klonovanie zvierat a e, konzumácia produktov z klonovaných zvierat v Európe. Hlavne sa má zakázať klonovanie. A týmto neumožníme našim výrobcom, aby používali techniku alebo spôsob či metódu, čo je nová metóda a je to dobrá metóda na rozmnožovanie zvierat a okrem iného táto metóda alebo spôsob môže priniesť e, prospech, pretože sa logicky klonujú zvieratá, keď majú osobitné charakteristiky, ako napríklad v v e, Španielsku sa to robilo v prípade bíkov, tam sú e, dva prípady klonovaných bíkov, ako viete, a my to ideme zakázať a my spôsobujeme, že výrobcovia nebudú mať dispozícii túto metódu a preto naši poľnohospodári a naši farmári stratia na konkurencieschopnosti. A toto viete, že keby sme v Európe mohli zakázať vstup mesa z kolených zvierat e, z iných štátov na náš trh. Nemôžeme to však zakázať. Nedokážeme to zakázať. A Svetová obchodná organizácia nám e, neumožní toto zakázať. A preto budeme mať absurdnú situáciu, že naši chovatelia nebudú môcť využívať e, novú metódu, ktorá im umožní byť konkurencieschopnejší. A napriek tomu budeme konzumovať či už označené alebo neoznačené tieto potraviny vnútri v Európskej únie. A toto je problém, ktorý mne spôsobuje obavy a myslím si, že tu treba hľadať vysvetlenie. Prečo to ideme urobiť? Prečo zabraňujeme našim chovateľom, aby používali túto metódu? A tieto potraviny potom budeme dovážať zvonka, pretože nemôžeme zakázať a zabraniť ich dovozu. Jusom. Ďakujem pani Ajuso a teraz v mene socialistov demokratov na dve minúty pán Kapolas. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário, caras e caros colegas. Também... Vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem za informácie, ktoré ste nám dnes poskytli. Milí kolegovia, všetky nové eh, biologické, biotechnologické Ehm, novinky vyvolávajú obavy o našich e, spotrebiteľov a klonovanie zvierat nie je ženou výnimkou. My e, sme už e, mali veľmi dobrú aj diskusiu a snažíme sa vykonávať rôzne analýzy bez predsudkov k týmto otázkam a vidíme, že klonovanie je dobrý spôsob produkcie zvierat, je to dobrý spôsob, ako zabezpečiť trvalodržateľný výrobu potravín. Napríklad v Spojenom kráľovstve toto leto sa uskutočnil prieskop verejnej mienky a zdá sa, že sú ehm, nerovnosti medzi tým, čo si myslia ehm, domáci ehm, veci a niektorí medzinárodní veci. Niektorí si myslia, že by bolo treba zakázať len klonovanie E, dobytka a že z, e, zatiaľ ešte by sa nemala klonovanie zvierat uplatňovať e, v širšom zmysle slova, avšak zároveň potvrdili veci, že nie je rozdiel medzi mliekom a mesom z klonovaných zvierat v porovnaní z tradičného chovu zo tradičného chovu. Takže je dôležité zdôrazniť, že všet, zo všetkých údajov, ktoré máme v dispozícii, tie sú ešte stále obmedzené a nemôžeme tým pádom e, zabezpečiť e, štúdie z hľadiska celého životného cyklu klonovaných zvierat. Takže stále sú tu ešte otázky, avšak musíme naďalej pokračovať v diskusii, ktorá bude postavená na vedeckých e, podkladoch, tak aby sme poskytli občanom dobré informácie, aby sa mohli oni správne rozhodnúť. Takže ďakujem pekne, pán komisár. Máme veľké očakávanie od správy, ktoré nám máte pripraviť eh, vo vzťahu k informáciám, ktoré budeme potrebovať, aby sme mohli dobre posúdiť eh, otázku klonálnych zvierat správnym spôsobom. Ďakujem, pán Kabula, za demokratov liberálov 3 minúty, pán Lajon. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Myslím si, že je dôležité, ako ostatní povedali a komisár tiež, že tu nie je žiadne riziko pre ľudské zdravie uh, pokiaľ ide o potomkov a produkciu klonovaných zvierat. A hovorím o potomkoch klonovaných zvierat a nie o klonovaných zvieratách, pretože sú to dve odlišné témy. Chcel by som E, tu spomenúť to, čo sme, o čom sme hovorili včera na neformálnom stretnutí. Ide o udalosť e, z tohto leta. V Škótsku sú dlhoroční chovatelia dobytka, ktorí sa snažia využívať tie najlepšie gény a používajú aj materiál z USA a ukázalo sa, že toto mm, bolo súčasťou klonovania, teda v, pokiaľ ide o predchodcov týchto uh, klonov. Vtedy som sa pýtal, ako to ako sa to riešilo, pretože to boli potomkova klonovaných zvierat a medzi 9, 90 teda všet, pokiaľ ide o predaj e, mlieka e, z tohto dobytka, tak vtedy sa zistilo, že je tu problém. Spojené kráľovstvo e, uplatňuje súčasné nariadenia v tom zmysle, že potraviny sklonovaných zvierat nie sú povolené, ale to sa netýka potomkov, s výnimkou toho, ak e, sa to týka iného členského štátu, kde sa e, tieto zákony interpretujú inak. A to je problém, ktorý máme, pokiaľ ide o nedostatok e, súladu medzi členskými krajinami a to zaujíma spotrebiteľov aj farmárov, aby sme mali určitú istotu. Myslím si, že pokiaľ ide o stanovisko parlamentu, tak sme išli príliš ďaleko a povedali sme, že meso a mlieko z potomkov klonovaných zvierat by sa malo zakázať. Myslím si, že to je nesprávne, musíme to zmeniť. Mne sa zdá, že musíme akceptovať to, že vedecké dôkazy hovoria, že tu nie sú žiadne rozdiely medzi potomkami klonovaných a tých bežných zvierat. Myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch dosiahneme nejaký kompromis a že zavedieme istotu, ktorú hľadajú farmári ako aj ostatní občania. Ďakujem. Teraz mene zelených, eh, a, eh, ale pán Stajs má slova. Eh, Vážený pán komisár, vážení kolegovia, tie vysvetlenia, ktoré ste nám poskytli, boli veľmi zaujímavé a podrobné, ale vo vašom prehlásení ma zaujalo, že ste nič nepovedali, pokiaľ ide o incident dnešného rána, ktorý v podstate je v centre dnešnej debaty, e, pretože sa to stalo v Škótsku. E, niektorí bíci a e, kravy, ktorý, ktorých embria boli dovesené z USA a E, meso z jedného býka sa ocitlo v potravinovom reťazci. Videli sme články, e, počuli sme to aj z Belgická. Vy ste k tomu nič nepovedali k takejto aktualite z tohto leta. Chcel by som vedieť, aký je na to váš názor. Chcel by som nejaký komentár. Vy ste sám povedali, že je to dôležité, že zložkou tohto problému aj to, že spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ pochádzajú zvieratá, ktoré majú, ktorých meso majú na tanieri. Oni nevedia, že jedli meso z býka, ktorý sa narodil z embria, ktoré bolo dovezené do Škótska z USA. Ja by som naozaj chcel vedieť, čo si o tom myslíte aby ste o tom nehovorili. A potom táto diskusia, e, to zmierenie, ktoré začalo pokiaľ ide o nové potraviny, e, pani Leotard bola spravodajkyňou, viete, že máme tu naozaj konflikt e, s radou. Viem, že chápete dobre, že v tomto postupe, v zmierovacom postupe, ktorý by mal vyústiť do konca novembra alebo na začiatku novembra do nejakého konkrétneho výsledku, E, zmierovanie by sa teda vtedy malo ukončiť a komisia príjme stanovisko, ktoré bude rozhodujúce pre výsledok. E, z, v júli ste oznámili, že vydáte správu, a citujem v angličtine, do novembra 2010, teda do novembra 2010, povedali ste, že v novembri a na konci tohto zmierovacieho postupu, tak skutočne, pán komisár, dúfam, že vy a vaši spolupracovníci tento problém e, vážne budete riešiť a že splníte túto úlohu, pretože rokovacie strany to potrebujú, aby ste im to poskytli, aby oni dosiahli dobrú dohodu s radou. Stanovisko parlamentu. E, pokiaľ ide o moratórium, niektorí z vašich kolegovia v komisii vyvíjajú tlak na našich kolegov a hovoria, že nehlasujte za toto moratórium, pretože to bude skutočná obchodná vojna, bude to ešte horšie ako banánová vojna. Spomínate si na to v súvislosti s inými krajinami, takže mohli by ste nám povedať, čo si o tom myslíte. A potom ešte niektorí povedali, že to nespôsobuje zdravné zdravotné rizika pre ľudí. Dovolte mi povedať, že toto nie je pravda. Je tu stanovisko eh, agentúry, Európskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť, ktorá hovorí, že môžeme konštatovať, že sú tu nie ťažkosti, ale že eh, vedecký základ je veľmi taký obmedzený, stručný, nedostatočný a musíme čakať na nové stanoviská, preto by sme sa mohli vyjadriť. Takže ďakujem a ďakujem, že ste mi dali trošku viacej času, ako mi bol vyčlenený. Ďakujem a teraz za ECR eh, e pán Vojčechovský. Dziękuję, panie Dwa minuty. Już dzisiejsza wymiana opinii wskazuje, że debata Pán predseda, pán komisár, diskusia, ktorú vedieme tu dnes večer, jasne preukazuje, že diskusia o právnych nariadeniach k k klonovaniu zvierat bude veľmi zložitý proces. Keď hovoríme o nových technológiách v e, produkcii e, potravín, v podstate už keby sme skákali do bazéna bez toho, aby sme si overili, či už tam je voda. Takže nemáme dostatočné vedecké údaje, ktoré by boli adekvátne Máme určité predstavy, ale nevieme si dobre predstaviť dlhodobé dôsledky nových technológií v, produkcii potravy. Nevieme ešte, aký budú mať vplyv na biodiverzitu, na rovnováhu medzi e, rôznymi druhmi a takisto e, aký to bude mať vplyv na zdravie zvierat, pretože tieto zvieratá nie sú veľmi zdravé a trpia. Takže musíme postupovať obozretne, pretože dostatočne veľa nevieme, aby sme zabránili rizikám a myslím si, že mali by sme naďalej mať eh, zákaz eh, klonovania zvierat pre potravinové účely. Ďakujem pán Vočechovský za skupinu eh, GUNGL na 2,5 minúty pani Liotard. Ja, dank u wel. Um, in mei al uitte ik in het openbaar uh, mijn vrees dat er vlees van... V maji uh, sa nám, som povedala, že sa obávam, že meso sklonovaných zvierat príde na európsky trh. A komisia e, to ako keby ignorovala, ako keby sa nič nestalo. A v júli v parlamente sme tu boli v mene európskych občanov a e, Zdôraznili sme túto požiadavku, aby sa zakázalo meso sklonovaných zvierat, ale komisár hovorí, že občania musia vedieť, či meso e, sklonovaných zvierat sa dostáva do potravinového reťazca. Takže ako to je? Čo urobíte, pán komisár? E, čo urobíte, aby sa tomu zabránilo? Musíme čakať naozaj až do novembra. Ja toho mám už dosť. Pán komisár, ešte jedna otázka. Nehovoríte nám, alebo nič nehovoríte k tomu, čo povedal pán Degucht, ktorý sa bráni e, zákazu klonovaných zvierat v potravinovom reťazci a hovorí, že toto bude mať za dôsledok skutočnú obchodnú vojnu s Argentínou a Brazíliou. Dovolte mi povedať celkom otvorene, že radšej majme obchodnú vojnu ako sanitárny problém a hlavne by sa tak netolerovateľne e, porušilo blaho týchto zvierat. Musíme mať jasnosť v našich potravinách a Európska únia podľa mňa musí konať. Komisia musí navrhnúť legislatívu a to čo najrychlejšie. a moratórium na klonované zvierat a na ich potomkov. To treba ošetriť. Komisár de Gucht chcel, aby sme to ukončili, pretože on povedal, že toto spôsobí problémy a biotechnologický priemysel je tým tiež dotknutý a komisár predstiera, že koná v záujme európskych občanov, ale v podstate Vyzývam komisára Daliho, aby nepríjmal žiadne inštrukcie od iných eh, kompetentných eh, odvetví. Pán komisár, zo strachu eh, čeliť Svetovej obchodnej organizácii, Európska únia sa nechá ovplyvňovať inými na úkor svojich občanov. Skutočne to je nepriateľné. Ďakujem pani Lyotard a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 Pán predseda, mm, budete pečení, keď budem hovoriť len minútu. Máme tu veľmi podobnú situáciu, ako bola pri eh, rozpravoch eh, v geneticky modifikovaných plodinách a v každom prípade genetické eh, skúšky bezpečnosti úspešne uspeli, ale v každom prípade tam bolo emocionálne odmietnutie, pre ktoré nemožno v zákone upraviť kvalitatívne skúšky. V prípade geneticky modifikovaných plodín teraz komisia umožnila, aby členské štáty a ich vlády prijímali rozhodnutia a to všetko samozrejme sú rozhodnutia, ktoré treba príjmať. A tieto e, úspech e, bol dosť jahnutý len po mnohých rokoch, e, kedy si to EU inštitúcie prehádzali ako horúci zemiak a je zaujímavé, že terajšie zákonodárstvo EU e, je zmetené pri e, používaní potomkov klonovaných zvierat a ehm, nie je vhodné, aby sme tento zmetok ešte podporili ďalšou reguláciou EU a správne postupy bolo, aby členské štáty s rôznymi kultúrami sami sa rozhodli, či umožnia komerčnú výrobu týchto produktov a tie krajiny, ktoré sa rozhodnú, že nie, budú mať e, a musieť mať úplnú slobodu o spôsoboch označovania dovozov bez to, zasahovanie EÚ. E, zasahovanie, e, používanie týchto programov v týchto krajinách umožní poskytnúť príležitosti e, svojim farmárom. Teraz na dve minúty má pani Doc slovo. Ďakujem, pán predseda a pán komisár. Vítam vyhlásenie k tejto téme. Dnes večer, ako John Lyons povedal, bolo tu množstvo otázok nedávno v Spojenom kráľovstve pokiaľ ide o marketing klonovaných potomkov a aby sme konzistentne e, rozoznávali z usmernení e, komisie a tu je veľký zmetok v Spojenom kráľovstve. Je to ťažké aj pre producentov, určite to má, to má dopad na dôveru a bezpečnosť potravín Eh, agentúra pre potravinové štandardy v Spojenom kráľovstve eh, považuje za nové potraviny produkty z potomkov týchto klonovaných zvierat. Iné krajiny to tak nerobia a to je nelogické a neudržateľné. Som rada, že sa o tom diskutuje medzi, komisár, medzi komisiou a agentúrou pre štandard eh, potravín, pre potravinové štandardy, pardon, a čo sú nové potraviny v kontexte klonovaných zvierat a potomkov klonovaných zvierat. To musí byť jasné, musí to byť jednotný prístup v celej Európe aj mimo, pokiaľ ide o dovoz z tretich krajín. Ehm, protirečenie ktoré sa nám ponúka, to musí prestať, e, pretože musíme budovať dôveru a bezpečnosť potravín je zásadná a e, vyzývam komisiu, aby komisia toto konečne zabezpečila. Ďakujem pani Doca. Teraz e, ďalší rečníci, ktorí vystúpia na 3 minúty, má slovo pán Schnellhardt. Sehr geehrter Herr Kommissar, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený komisár. Pred eh, letom predstavkou v rámci diskusie o eh, naredení o eh, nových troch potravín sme sa rozhodli, že nebudeme takto v tomto naredení upravovať klonované zvieratá, zvieratá z klonovaných produktov, ale v inom naredení ich majú upraviť a teraz sme preto radi, že pán komisár e, sa zúčastňuje tejto diskusie. Myslím si, že táto diskusia je ako východisko k tomu naredeniu, ktorý očakáme, že predloží komisia v novembri a preto je veľmi dôležité, že dnes o tom diskutujeme. A Vieme o tom, a už to bolo viackrát dnes e, povedané, že čas nás tlačí a napríklad v USA e, máme aspoň 150 klonovaných kusov hodzieho do pre účely chovu a slatenia. Mm, teraz sme to zažili e, aj v Británii, neviem, či to bola len horková sezóna alebo niečo za tým bolo. E, no, chcem pripomenúť, že prečo sme vtedy vyžiadali toto osobitné naredenie a úpravu. Povedali sme e, na jednej strane, že nie je úplne jasné, že či klonované meso e, je nezavadné a to kvôli tomu, že to teraz e, sa robili porovnania látok e, z neklonovaných zvierat a mesa z klonovaných zvierat. A takže skutočné dôkazy ešte nemáme a to treba preveriť a musíme si na ne počkať. Máme tu však aj druhý aspekt a to je etika a ochrana zvierat. A pán komisár, nie je to správne, že v tejto otázke nemáme žiadne práva. Lisabonská zmluva eh, upravuje aj ochranu zvierat a môžeme sa na to odvolať, keď eh, tu nám budeme Eh, hovoriť o porušovaní eh, pohody zvierat alebo neustalom ohrozovaní zvierat, tak eh, musíme sa tiež vysloviť za zákaz a to musí byť vyjasnené a musí to byť v každom prípade dokázané, že je takýto zákaz potrebný. Keď sa budeme mať už o tom naredenie alebo úpravu a mm, mm, ako ukázala táto diskusia, bude musieť byť e, to dokazateľné. Ehm, keď sa pozrieme do supermarketu, ako sa označuje hovedzie meso, tak tiež e, to je nezrozumiteľné, čo je napísané na etikete. Takže môžete tam napísať, e, že kedy je meso klonované alebo nie a máme taký register zvierat. Vždy možno je vystopovať, že odkiaľ pochádza to zviera a môžeme všetko vysledovať až o detailoch, o ich predkoch tých zvierat, takže môžeme Ehm, dokázať, preukázať, že to meso pochádza z klonovaného kmeňa alebo nie. E, takže, ako sa hovorí, ehm, ľudia môžu zmiznúť, ale zvieratá nie, pretože je to všade registrované, to zviera. A, e, takže mali by sme to využívať vtedy, keď sa rozhodneme, že ehm, pustíme klonované meso na náš trh, e, je nutné to E, preukazovať e, ich pôvod a tiež e, musí byť prísne ich označovanie a informácie spotrebiteľov musia byť dodržané, ale tiež otázky ochrancov zvierat. Ďakujem, pán Šelhard. Na dve minúty má slovo pani Makavan. Pán komisár Dali, Objasnite nám, čo chcete priniesť v novembri už dopredu, pretože vy hovoríte o správe, počuli sme tu, že to je skutočná právna medzera a farmári sú v, v neudržateľnej pozícii, pretože nemajú jasno to, aká je legislatíva, čo znamená. Myslím si, že chceme viac ako diskusiu a správu v novembri, nové návrhy. To trvá 18 mesiacov, kým máme nový zákon Takže medzi tým, kým nemáme nový zákon a jasno, ja by som odporúčali, aby sme mali moratórium na potravinové produkty sklonovaných zvierat. Chcem e, súhlasiť s tým, čo povedal e, predrečník. Povedali ste, že nemôžeme prijať e, legické aspekty v legislatíve. To nie je správne. Lisabonská zmluva má čas, kde sa hovorí, že všetká európska politika musí brať do úvahy blaho zvierat a Kladiem si otázku, či ste čítali správu Európskej etickej skupiny. E, ľudia, ktorí nevedia, čo to je, je to skupina vytvorená predsedom Barosom, aby dohliadala na etický aspekt európskej politiky. V tejto správe sa jasne hovorí, že sú tu zásadné obavy, pokiaľ ide o utrpenie zvierat e, v súvislosti s klonovaním. Hovorí sa, že by tu mali byť ďalšie dlhodobé štúdie, pokiaľ ide o klonované zvieratá a ich potomkov. Hovorili ste o biodiverzite, <clears throat> zvieratá z rovnakej klonovacej rodiny môžu spôsobiť veľké problémy pre e, kríženie a mohlo by to spôsobiť krehkosť potravinového reťazca, klonované meso v, v potrebe e, môže mať vážne environmentálne dopady a pokiaľ ide o závery e, etickej komisie, tak hovorí sa, že potrebujeme väčšiu verejnú diskusiu predtým, ako klonované potraviny povolíme na trhu. Pán komisár, potrebujeme túto diskusiu, potrebujeme e, aby farmári neboli v tejto zlej pozícii. Zákon treba objasniť a nemôžeme čakať ďalšie roky. Potrebujeme konať teraz, rýchlo, moratórium a potom diskusia a potom ten primeraný vhodný zákon. Ďakujem pani Makavan. Teraz má slovo na 3 minúty pán Hosli. Ja, komisár, eh, Pán komisár, vážne dámy a páni, ja som sa e, čudoval e, k tomu vyjadreniu, keď si sa tvárili, ako by sa nič nestalo, ale parlament e, jednoznačne jednoznačne vás vyzval k stanovisku a tiež vás vyzval k moratóriu a doteraz sa nič nestalo a tiež sme vyžadovali, aby ste predložili návrh zákona. Ani tu sa nič nestalo a vy nemáte o tom ehm, poňatie a mm, ukázalo sa, keď sme si v Nemecku ehm, zistovalo, že koľko konaných zvierat je v obehu a ehm, koľko ich potomkov, tak vy ste na každú túto otázku odpovedali, že nevieme, nemôžem povedať, nemáme poňatie. Takže vy neviete, čo sa deje, ale tvárte sa, ako keď sme mohli ešte dlho čakať na vašu správu v novembri. Myslím si, že to nestačí. Žiadame od vás, aby ste konali a doteraz sa nič neudialo. E, nie je to správne čo e, ste povedali. Parlament sa predsa jasne e, vyslovil za moratórium aj pre druhú generáciu klonovaných zvierat. A toto nemôžete poprieť a musíte jasne povedať, že aj toto je problém pretože toto tiež ukazujú všetky štúdie, že táto technológia e, je e, vo svojej realizácii ešte nedostatočne otestovaná a treba na to dlhšiu čas a E, sú tu e, značné porušovania aj smernice o ochrane zvierat a že len 15% týchto kolených zvierat prežíva a je životoschopných. Už toto je porušenie predpisov z smernice o ochrane zvierat EU a toto musíme brať vážne, pretože pokiaľ tu existujú rizika, pokiaľ táto technológia nie je vyzretá, tak nemôžeme robiť s tým e, experimenty máme e, jednoznačné odmietnutie v očiach verejnosti. Teda verejnosť e, nečaká na klonované e, meso ani poľnospodári nečakajú na klonované meso, ale prísúbe k tomu kriticky a musíme tiež brať do úvahy toto kritické vnímanie a očakávať sa od nás, že e, my e, starostlivo budeme zaobchádzať s touto témou a e, nepojeme len nedbanlivo, že tu nová technológia je to pokrok a musíme to využívať. Práve naopak musíme sa kriticky postaviť tejto novej technológii, pretože mám podozrenie, že ako aj pri iných témach komisia verí v pokrok, e, neoblomne verí v pokrok, ale e, musíme sa pýtať, že či je toto správna cesta, či pracujeme v prospech e, spotrebiteľov a poľnohospodárov, ale ja si myslím, že to tak nie a preto musíme teraz uvaliť moratórium a predložiť návrh nariadenia a na to čakáme a v Škótsku sa ukázalo, ako málo komisia je schopná konať a ako málo mm, sa podniká, ako málo sa koná. Vôbec nič sa nedie. A pri otázke obchodu veľmi jasne vidno, že teraz v Európskej únii sme sa vyslovili aj proti nasadzovaniu hormónov. A um, toto sme presadili a um, myslím, že aj v ďalších stanoviskách to môžeme presadiť a nesmieme postupovať uh, rizika, že sa budú musieť obmedzovať alebo stiahovať nejaké výrobky z uh, obehu. Pán Paška má slovo

Ďakujem, pán Paška. Na jednu minútu má slovo pán Melcer. Ďakujem, pán predseda. Teraz eh, bez pochyby eh, bolo eh, preukázané, že privádzanie na trh mesa pochádza zo sklonaných zvierat predstavuje nebezpečie, hlavne pre zvieratá a ich potomkov, ktoré sú potom nachylné na choroby a Myslím si, že k tomu tiež e, možno doplniť etické e, dôvody alebo argumenty ochrancov zvierata uh, e, treba uh, bezpochybne a mm, preukázať, že budú spotrebitelia informovaní o pôvode týchto zvierat a spotrebitelia budú musieť byť schopní zistiť, z čoho pochádzajú tieto produkty a zvieratá ako e, sme sa pred krátkým časom dozvedeli, v Británii sa dostali e, do potravina reťazca produkty z klonaných zvierat, ale e, Británia však nie je asi jediný prípad a môžeme predpokladať, že aj v iných čatoch obyvateľia EÚ konzumujú klonované zvieratá. Ďakujem pán Melcera na 3 minúty má slovo pani Somer. Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, e, ja e, som e, za genetickú techniku, ale klon je úplne niečo iné. To sa s tým nedá vôbec porovnávať a klon je mučenie zvieratá, toto už ako bolo uvedené v diskusii, len zlomok zvieracích klonov je životoschopných a tí, ktoré prežijú, e, tak e, títo e, zamerajú um, prečasne a veľmi um, krutou smrťou a trpia na rôzne um, poruchy zdravia a je to teda utrpenie a je to krutá smrť a môžeme to dopustiť a môžeme podporovať takúto techniku. Nie, to nechceme a preto v júli sme sa rozhodli, že žiadne klonové meso a žiadne výrobky z klonovaných zvierat nechceme mať na trhu a toto myslíme dôsledne. Vieme, že výrobky z klonaných zvierat alebo ich potomkov pravdepodobne nie sú zdraví škodlivé a ja osobne vychádzam z toho, že naozaj e, sú vhodné alebo boli by vhodné pre konzumáciu ľudí, ale e, je e, v skutočnosti existuje nedostatok mesa z komerčnej výroby. Prečo by mali byť pripustené na trh tieto klonované zvieratá? Prečo by sme to mali povrieť. A mm, obyvateľstvo tiež nechce, obyvateľia nechcú tieto produkty, nepotrebujeme ich a neexistuje žiadny argument v prospech klonovaného mesa v Európskej únie. A preto chceme jasné naredenie a úpravu mm, výslovne platiacu mm, proti klonovaným zvieratám a ich potomkom. Ja chcem zákaz klonovaných zvierat a výrobkov z nich v Európskej únie a um, verím, že to budeme môcť presadiť. A samozrejme sa to musí vzťahovať aj na dovoz a e, nemôžeme e, tajne e, konzumovať klonované meso, pretože sa neoznačuje, ako sa to stalo v Škótsku. Myslím si, že všetko mi sa dá e, následne spätne vysledovať a u hovedzieho e, dobytku je to možné, ale u masovo produkovaných výrobkov nebude možné zistiť, či e, bol nejaký klon alebo nejaká klonovaná zviera v tomto reťasi. A v zásade je to aj etická otázka. Kolegovia povedali, že aj musíme sa zoberať etickými otázkami a aj za etické otázky zodpovedáme. A predzene je tu otázka ochrany zvierat, ale tiež je to aj iná otázka skúsenosti nám e, ukazujú. Ja som e, chovateľka zvieratá, ja som to študovala a skúsenosti ukazujú, že všetky reprodukčné techniky, pokiaľ naozaj e, fungovali u v zvierat, tak boli nakoniec použité aj u ľudí. A teraz sa chceme opýtať, či chceme alebo môžeme techniku klonovania nie až tak ďaleko v budúcnosti akceptovať aj u ľudí. Ja to nechcem, ja to nemôžem pripustiť. A aj keď by e, e, sme e, v budúcnosti vyrobili klon náhradné diely, ktoré by mi daroval života dôležitý orgán, môj vlastný klon, tak ja by som to nechcela. Myslím si, že to e, nie prehnaná hororová vízia, nie je to až taká ďaleká budúcnosť, e, keby by to nastalo, keby sme umožnili toto klonovanie. A my musíme e, naliehavo zakázať klonovanie zvierat a ich e, potomstvo v EU. A nemusíme sa podriediť zákazu VTO, nemusíme robiť všetko, čo nám vnúcuje USA aj pri všetkoj atlantickom priateľstve. Ďakujem pani Samerná, jedna na pol minúty má slovo pani Tabačdy. Tabajdi. Tisztelt biztos úr, Ďakujem pekne, pán komisár. Za posledný rok, odkedy ste vy komisárom, som zistil, že sa snažíte chrániť zdravie európskych občanov a spotrebiteľov. A aj pani Mekev, aj pani Zomer spomenuli, ako aj niektorí viacerí kolegovia hovorili o rôznych plusoch a mínusoch, teda o argumentoch, ktoré sú e, v, za a proti. E, mnohí hovorili o tom, že sú tu niektoré americké výsledky a my by sme chceli vidieť konkrétne nejaké objektívne európske výsledky alebo európske analýzy, ktoré nie sú um, podporované alebo podfarbené americkým lobizmom alebo väzbom amerického priemyslu. To znamená, že je potrebné viesť tuto v Európe výskum v tejto otázke a to je potrebné, ale tak ako e, bolo člen výboru Agri viem, že zatiaľ nemáme dôvod na európskom trhu, aby sme na európske pulty predajní kladli, kladli výrobky z klonovaných zvierat. Ehm, Mm, napríklad aj um, sú tu určité nedostatky s niektorými potrebami, napríklad s ovocím a podobne, tak tam e, je treba dovážať a podobne. A takisto ďalšie otázky, ktoré súvisia so zdravím zvierat alebo s blahom zvierat. Um, súhlasím s tým, že musí pokračovať e, výskum, ale klonovanie musí mať svoje hranice, pretože Nechcel by som sa stretnúť jedného dňa s ďalším europoslancom Tabajdim, ktorého by som stretol z oči v oči. Predseda, ďakujem pekne, pán Tabajdi. Teraz na 3 minúty dáme slovo pani Grosted. Ďakujem, pán predseda. Diskusia dnes večer ukazuje, ako je citlivá táto téma. Hovorili sme o tom pred nejakým časom, ešte dnes o tom hovoríme a pravdepodobne, pán komisár, keď nám predložíme vaše, predložíte vaše oznámenia, budeme o tom znovu hovoriť. Ale keď čelíme takejto citlivej téme, tak by sme mali mať veľmi taký prísny prístup, ktorý sa týka produktov sklonovaných zvierat v potravinovom reťazci Počula som o rizikách na zdravie. Ja by som len chcela pripomenúť, že dnes vychádzame zo stanovísk európskych bezpečnostných orgánov pre potraviny, ktoré hovoria, že nič momentálne nenasvedčuje, že potraviny z klonovaných zvierat alebo z ich potomkov spôsobujú sanitárne alebo environmentálne riziká alebo nejaké dodatočné riziká v porovnaní s konvenčnými potravinami. Teda musíme byť opatrní a nemôžeme byť stále na jednej či druhej strane predtým, ako budeme mať všetky vedecké dôkazy. Musíme mať stanovisko, ktoré nesmie byť nejaké definitívne k otázke, ktorá je tak komplexná. Vidíme to v našej diskusie. To si zasluhuje preskúmanie do hĺbky, hlavne pokiaľ ide o e, pravidla medzinárodného obchodu, pretože v skutočnosti, pán komisár, mali ste pravdu, keď ste nám hovorili, že e, v Európe toto riziko je obmedzené. Máme poľnohospodárskú výrobu, napríklad pokiaľ ide o kravy, tradičnú, e, postačí, ale čo sa deje, čo sa udeje, keď e, poľnohospodári e, dovezú osivo napríklad z USA alebo nejaké produkty sklonovaných zvierat. My potrebujeme všetky možné záruky preto, aby sme boli v súlade so Svetovou obchodnou organizáciou, s jej pravidlami, aby sme sa vyhli nelojálnej konkurencii. V podstate čakáme na tieto odpovede a oni e, v súčasnosti majú ťažkosti. Súhlasím s kolegami, že spotrebitelia určite e, nechcú e, konzumovať klonované meso. Ale ja vôbec nepochybujem, pokiaľ ide o vôľu komisára Daliho osvetliť túto otázku a priniesť odpovede na mnohé otázky, ktoré sú ešte otvorené. Verím, E, e, komisárovi Dalimu a čakám na jeho správu a európsky spotrebitelia naozaj musia vedieť, čo jedia a vystupovateľnosť je dôležitá, ale preto potrebujeme vedeckú prísnu analýzu, ktorá umožní poznať všetky e, detaily, aby sme vedeli primerane odpovedať na dovoz klonovaných zvierat a ich miesto v potravinovom reťazci a preto, predtým, ako sa vyslovíme, počkáme na oznámenie, e, o ktorom hovoril komisár Dali, ktoré príde v novembri. Ďakujem. Pani Grosted na dve minúty má slovo pani Sarbu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som nenávno zistila, že produkty z klonovaných zvierat e, vstupujú do, do Európskeho potravinového reťazca a Európsky parlament e, opakovane vyjadroval, že takéto potraviny mali by byť zakázané. Tak z hľadiska životného prostredia, ako aj z hľadiska e, zdravotného, mali by sme mať jasný, jasnú pozíciu v tejto otázke už počas našich rokovaní o e, inovovaných po nových výrobkoch. A takisto aj Európska skupina pre etiku poukazuje na to, že sú s tým spojené zdravotné rizika e, u klonovaných zvierat. A čo sa týka životného prostredia, dopad zvýšenia spotreby mesa môže byť katastrofický, pretože veľké množstvo klonovaných zvierat môže ovplyvniť prirodzenú biodiverzitu a môže zvýšiť um, citlivosť, náchylnosť zvierat eh, na epidémie. Počuli sme už rôzne argumenty, ktoré súviseli s určitým tými obchodnými pravidlami a VTO a podobne a hovoria nám, že nemôžeme zakázať e, tieto výrobky e, bez toho, aby sme porušovali medzinárodné obchodné dohody. Avšak v minulosti Európska únia už sa rozhodla o zákaze dovozu určitých e, produktov, ak bolo potvrdené, že boli nebezpečné alebo boli zavádzajúce pre spotrebiteľov. Takže musíme využiť všetky právne možnosti, aby sme takýto zákaz zákaz uplatnili. A okrem toho musíme zabezpečiť, aby pravidlá VTO e, vzali do úvahy aj etickú e, ochranu alebo etické e, fakty. Sú tu veľmi silné argumenty proti produktom z klonovaných zvierat, zvierat a zatiaľ neexistujú až také veľmi veľké výsledky o tom, aké je to prospešné. Takže E, je potrebné k tomuto problému zaujať konkrétne riešenie a musí to byť e, odsúhlasené týmto parlamentom, pretože tento parlament zastupuje európskych občanov a nemôžeme dovoliť nejaké e, experimenty na európskej pôde. Predseda, ďakujem pekne. Sarvu, Pani Sarvu, a slov na 3 minúty, pani Delvo. Merci. Ďakujem. Pán komisár, ja by som uh, vám chcela povedať o svojom podozrení. Na jednej strane my v Európe sme za väčšiu potravinovú transparentnosť pre spotrebiteľov, vystupovateľnosť mesa, e, čiže máme tu vážne prísne normy na chov zvierat, kontroly na zaručenie e, kvality pôvodu zvierat a na druhej strane e, spotrebitelia jedli klonované meso a v Belgicku sme dokonca mali meso z tretej generácie takýchto zvierat a hovorí, povedalo sa nám, že to nejako nepoškodí ich zdravie. O akej vystupovateľnosti hovoríme? Pokiaľ o mňa osobne ide, tak ak budeme mať nejaké hovedzie, e, ktoré je klonované na klonovanej mrkve, tak ja to nechcem. A ja skutočne sa pridávam k tej e, rozšírenej mienke e, v Európskej únii, e, ktorí sú proti klonovaniu. Je to prvý argument proti klonovaných zvierat v potravinovom reťazci, že nemôžeme volať po väčšej zodpovednosti o lepšom informovaní na jednej strane a E, potom nepočúvať, že oni nechcú klonované e, meso. Druhý argument, zdravie. Samozrejme, nemáme žiadny dôkaz o nejakom negatívnom dopade e, na ľudské zdravie po konzumácii mesa alebo mlieka sklonovaných zvierat, ale nič sa nepreukázalo ani neškodnosť z dlhodobého hľadiska Čiže princíp opatrnosti sa mi zdá, musíme uplatniť. A tretí argument je etický. Vy ste to povedali sám na začiatku vášho príhovoru že Európa chce chrániť zvieratá. Dnes popoludní Európsky parlament odhlasoval maximálne obmedzenie experimentov na zvieratách, aby sa zamedzilo bolesti a utrpeniu týchto zvierat. To je nepopierateľné. Klonovanie vedie k utrpeniu zvierat. Stačí si spomenúť eh, na niektoré prípady z júla 2008, kde sa hovorilo o tom, že eh, klonovanie zvierat vážne ohrozuje ich zdravie a spôsobuje ich smrť. V mnohých prípadoch pani Kavan hovorila o tom, že klonovanie eh, určite z etického hľadiska nie je v poriadku a kým sa teda eh, nedokáže potreba eh, nejakej diverzifikácie je tu teda nepriamy dopad na genetickú diverzitu, ak sa excesívne budú používať zvieratá v chovných programoch, ako aj v iných potravinových sektoroch napríklad e, došlo k úbytku rozličných rastlinných druhov, máme ich iba 150 e, a iba niekoľko z nich e, sa komerčne používa. Takýto pokrok chceme takýto pokrok chceme? To je otázka, ktorú si musíme položiť. Ďakujem, pani Delvo. Na minútu a pol má slovo pán Arsenis. Πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματικά δεν θυμάμαι σε άλλη Ďakujem pekne, pán predseda. Pravda je, že nepamätám sa na ďalšie debaty, kde by sme sa vyslovali jednohlasne. A prečo je to? Pretože naozaj je jednohlasný postoj medzi európskymi občanmi proti týmto klonovaným výrobkom. A vy aj ďalší ste spomenuli tému Svetovej obchodnej organizácie. Toto je veľmi pochybný argument v tejto snemovne. Je to politická argumenta, práca, ktorú musí komisia robiť. Je, nie živiť tieto obavy e, z VTO, ale pokúsiť sa uplatniť moratórium. Svetová obchodná organizácia nemá nič spoločné s Lisabonskou zmluvou a my máme Lisabonskú zmluvu, ktorá hovorí, že musíme uplatňovať e, princíp obozretnosti a keď nemáme dostatok e, údajov o týchto kolónnych výrobkoch, e, tak budeme musieť ich zakázať. Preto si myslím, že potrebujeme toto moratórium, pretože, pán komisár, všetci tu súhlasíme s tým, že nesmieme experimentovať so zdravím spotrebiteľov a občanov Európy.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 ja osobne nie som úplne presvedčený o tom, že či je to potrebná, či je to potrebné, ani nie som presvedčený o mm, vystupovateľnosti a bezpečnosti týchto zvierat. Myslím si, že mm, čo sa týka nevyhnutnosti, máme tu extenzívnu produkciu a e, sú aj prirodzené spôsoby, akým spôsobom môžeme zabezpečiť rast e, zvieracej populácie Ďalej, tak ako povedala pani Zomer, e, ak je morálne akceptovateľné mať e, klonované zviera, tak by bude, časom bude morálne akceptované asi aj e, klonovanie ľudí, pretože už nebude svet bez klonov a možný. Ďalej tu pán Smith hovoril o bezpečnosti a ja môžem s ním súhlasiť, ako môžeme dnes vedieť, že sú potomkovia klonových zvierat bezpečné pre ľudskú spotrebu. E, a napokon vystupovateľnosť jednou z našich e, veľkých dôsledkov a výsledkov um, v Európe, ako povedala N, je, že môžeme vystupovať úplne každé jedno zviera od, jedno, od začiatku až po, to, až po, po stôl. Takže myslím si, že mali by sme v tomto pokračovať a cieľom by malo byť eliminovať eh, klonovanie a neuľahčovať a umožňovať to. Ďakujem pekne. Teraz eh, na jednu minútu pani Kastinger. Kastinger. Sehr geehrter Kommissar, in Großbritannien ist pán komisár, vo Veľkej Británii najprv e, nastal ten prípad, kedy sa konálne meso dostalo do supermarketov a e, toto sledovali médiá a viedlo to k zneisteniu spotrebiteľov a na druhej strane k e, neopravným obvineniam, pretože britský orgán pre potraviny a e, núdzový stav, ktorý bol vyhlásený, e, tento, e, táto téma e, bola e, vyriešená e, hlasovacou povinnosťou farmárov a parlament EU e, svoje naredenie jasne vyjadril v svojom naredení o nových potravinách. Okrem etických obáv e, neexistuje žiadna nutnosť pre bezpečnosť e, potravinových dodávok, nie je nutné klonané meso. A mm, preto e, vyzývame komisiu, aby e, prospech spotrebiteľov a výrobcov sa zasadila a urobila nutné kroky. Ďakujem, pani Köstinger. A teraz má slovo na jednu minútu pani Kalembach. Pán predseda, pán komisár, Politika potrebuje vedecké údaje ako základ pre politické rozhodnutia. No pre mňa to znamená, že mm, keď sa postaneme k politickej zodpovednosti, mm, e, že mm, vedecké e, závery, že je to reálne, znamená, že to musíme realizovať. Moja úloha nie je zistiť, či je to technicky um, možné, ale či je to v záujme mojich voličov a um, toto je e, um, veľké väčšiny voličov a pre celú EÚ. Oni si neželajú e, žiadne kloné meso na taneroch. tiež za to, že to nepredstavuje žiadnu hrozbu voči zdraviu, neznamená, že uh, Musíme to pripustiť a ja žiadam, aby komisia okamžite jednala aj v oblasti klonovaných e, zvierat a ich e, potomkov. Už e, etika pre ochranu zvierat teraz jasne sa vyslovuje proti klonovanému mesu a uvidíme, čo ešte veda prinesie v budúcnosti pre zabezpečenie potravy a ich dodávok. Musíme sa vysloviť jasne proti produktom sklonovaného mesa. Ja, Ďakujem pani Kambach a teraz má slovo na jednu minútu pán Kalinovský. Ďakujem, pán przewodniczący. Wysokie... Ďakujem pekne, pán predseda. Vysoké normy ehm, v živočíšnej výrobe v Európskej únii vedú k vysokokvalitným produktom a splňajú očakávania spotrebiteľov. Aj keď máme aj rôzne výsledky ehm, vedy, ktoré naznačujú, že kvalita klonovaných zvierat kvalita výrobkov z zvierat sa neodlišuje od tradičných zvierat. Zdá sa, že uplatňovanie takýchto nových metód môžu, môže byť problematické. Naozaj potrebujeme používať klonovanie, keďže máme už v našom polnospodárstve veľmi moderné technológie, Ehm, je to v záujme spotrebiteľov aj polnospodárov tak, aby sa tieto otázky ehm, regulovali takým spôsobom, aby nezničili ne alebo nemarili ehm, konkurenciu a hospodárskú súťaž v európskom polnohospodárstve a musíme takisto aj riešiť viaceré dilemy, keď začneme variť e, z potravín z klonovaných zvierat. Teraz e, pán Jar na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja e, som si e, uviedol štyri dohody odmietnutia klonného mesa. Nie všetky môžeme vedecky vyjasniť. Poprvé, nie žiadúce používať klonované meso v Európskej únii pre účely potravín a po druhé, E, nie je tu jasné zdravotné riziko e, pri konzumácii e, klonovaného mesa. Po tretie, preukazateľnosť klonov zvierat a samotné postihnutie zdravia zvierat. A po čtvrté, je potrebné z etických dôvodov odmietnúť klonované produkty zvierat a teraz je dôležité, aby sme rýchlo pripravili opatrenia um, pre kontrolu klonovaných uh, produktov a toto vyžadujú od nás občania Európy a um, minimálne musíme zabezpečiť jasné označovanie klonovaného mesa. Muchas gracias, señor Jar. Ďakujem pekne, pán Jar. Teraz má slovo na jednu minútu pán Ferreira. Obrigado, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár výrobky sklonovaných zvierat, ktoré vstupujú do potravinového reťazca neschváleným spôsobom a neoznačeným spôsobom, to je veľká, veľký dôvod na obavu. Pretože, osobite hlavne preto, že e, sa to dostalo na svetlo ešte pár dní predtým, než parlament e, uplatnil zákaz takýchto výrobkov. To znamená, že teraz musíme vyžadovať e, uplatňovanie princípov obozretnosti a musíme predovšetkým poprvé e, dať e, na prvé miesto verejné zdravie a obavy verejnosti a zároveň ochranu zvierat tak aby sme mohli ubezpečiť eh, blaho zvierat. A toto sú základné princípy. A pre budúcnosť, ak sa marketing eh, takýchto výrobkov umožní, tak budeme musieť rešpektovať princípy transparentnosti, informovanosti a slobody voľby pre spotrebiteľa. Žiaľ, to dnes ešte takto nie je môžete vidieť, že potraviny, ktoré obsahujú geneticky modifikované prvky,

Ďakujem pekne pani Zaborskej. Teraz pán komisár. Nech sa páči, môžete uzavrieť túto rozpravu. Ďakujem, pán predseda, mm, vážení poslanci. Nie som prekvapený, že táto téma mm, má takú pozornosť a takú rozsiahlu diskusiu a ďakujem vám všetkým za vyjadrenie vašich názorov rozličné body, ktoré sme prešli, ukazujú, že potrebujeme hlboko pochopiť tieto otázky, tak aby sme mohli prijať proporcionálne riešenie, rozhodnutie. Ako som povedal vo svojom úvode, komisia plánuje prijať e, koncom roka komplexnú správu riešiacu kľúčové otázky klonovania. Dúfam, že toto poslúži k dodaniu jasnosti a že to bude dobrý základ pre inštitucionálnu diskusiu, ktorá bude následovať. Zdôrazňujem, že zlepšenie súčasnej situácie sa dá dosiahnuť jedine konsenzom všetkých európskych inštitúcií. Táto diskusia trvá od januára 2008 a ja sa teším, že dosiahneme pokrok spoločne s konečným cieľom dosiahnuť sa na praktických krokov vpred, ktoré nám poslúžia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu stručnosť. A ideme na posledný bod programu. A ten sa týka ústnej otázky